Euh, Kolegyne, kolegovia, prejdeme teda k eh, otvorenej časti schôdze. Líklo, eh, tam sme sa zaoberali nehnuteľnosťami. No a teda zisťovali sme, ako sa vyvíja naša politika v oblasti nehnuteľnosti. Teraz si vypočujeme o no, znamenie tlmočníkov. Tlmočníci si vás dovolujú informovať, že bola vyhlásená štrajková pôdovosť, pretože sa narušilo kolektívne vyjednávanie o pracovných podmienkach tlmočníkov. Vstupujeme do jej tretieho týždňa. Napriek mnohým ústupkom z našej strany manažment nevyvinul žiadne úsilie na vyriešenie konfliktu. Tlmočníci vo viacerých kabinách na tieto schôdzi sú predmetom rekvizície a nemôžu tlmočenie prerušiť. Považujeme to za poručenie ich práva na štrajk z dôvodov solidarity, preto s nimi budeme pokračovať, ale skončíme presne 12.30. Takže 12.30 povinný koniec našich prác. Ak nikto nemá žiadne namietky, máme teda schválený program rozhodnutia koordinátorov, ktorý sa setli 16. maja, máte k dispozícii vo vašich zložkách. Ak nebudú žiadne namietky, budeme ich považovať za schválené. Teraz zápisnice 21. 22. marca a 16. apríla, ak nebudú žiadne námietky, budú sa tiež považovať za schválené. A teraz poďme hlasovať. Politika nehnuteľnosti. Toto hlasovanie odkladáme na budúci týždeň 28. júna. A teraz návrh opravného rozpočtu 2, správa Mureš, pana eh, Murešana. Vaše kartičky hlasovacie dúfam máte. Dúfam, že už sú aj v hlasovacích zariadeniach. Otestujeme, či to funguje. Otváram hlasovanie. Už prosím hlasoval každý. Dobre, končím hlasovanie. Ďakujem pekne. Sur le rapport. Takže správa opravného rozpočtu 2. Návrh 1. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa dvojka s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz celý text, poprosím menovite, hlasovanie otvorené. Ešte prosím všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Schválené. 30 za, 5 proti, 1 sa zdržal. Blahoželáme všeobecnému spravodajcovi. A teraz správa interoperabilita medzi informačnými systémami, policia, justícia, spolupráca. Je to bod 8 e, a 9. Sú to dva návrhy stanoviska, ktoré pripravil kolega Kelmel. Interoperabilita informačných systémov, e, súdna, polit- policajná spolupráca, azyl a migrácia a potom interoperabilita informačných systémov, e, pokiaľ ide o hranice a víza. Rýchlo dám slovo spravodajcovi, pán Kelmel, nech sa páči. Povedzte nám, k akým zmenám došlo a aký dopad majú na dnešné hlasovanie. Pán Komel, môžeme dnes vôbec hlasovať? Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ne, nechcem plýtvať časom. K týmto obom správam e, sme viedli e, dôkladné diskusie. Je to dôležitý zámer, čo sa týka bezpečnosti a zlepší to výrazne bezpečnosť v EU. Nie je to úplne najlacnejší zámer celkovo. E, do toho investujeme takmer pol miliardy eur, ale myslím si, že sú to dobre investované peniaze. Chcel by som výbor upozorniť predovšetkým na to, že práve včera komisia predložila nové čísla, čiže evidentne e, berú našu požiadavku vážne, že chceme byť e, priebežne informovaní, ak tie čísla, z ktorých sa vychádza, sa zmenia, pretože nemalo by to byť tak, že sa na nejakom základe rozhodne o nejakom opatrení, No a nakoniec to bude dvojnás, stať dvojnásobok alebo dokonca trojnásobok tých pôvodných nákladov, keďže od EULISA sme dostali nové výpočty o potrebnom hardveri 36,3 miliónov eur viac sa tam očakáva, teda v rámci nákladov, čiže zo 424 miliónov sa to zvýši na 461 miliónov eur. Tie celkové náklady sa zvýšia, čiže myslím si, že toto nás aj v rámci realizácie zámerov e, teda ovplyvniť, čiže myslím si, že treba dbať na to, aby tendre boli rozsiahle a aby e, sme zvolili ten najekonomickejší, tú najekonomickejšiu ponuku a aby sa postupovalo transparentne a nie na konci, aby sa pušti, pustila mačka z vreca. Čiže komisii som vďačný, že nás včas informovala a požiadal by som, aby sme tieto obidve správy prijali. Ďakujem. Merci, Colmel. Donc... Ďakujeme pekne, pán Kolmel, takže môžeme teda hlasovať. Návrh 8, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 9 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválený. 1 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 2. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? schválený, 10 stiahnutý, trojka, kto je za? A prepašte, ten odpadá. No, počkajte. Nie, nie, neodpadá. Je treba hlasovať trojka, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené, štvorka, za, proti, kto sa zdržal? Schválené, jedenáctka, stiahnutá. 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 6. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. Ústny pozmeňovací návrh číslo 1. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. A teraz sedmička. Za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. A teraz pozmenený text. Poprosím menovite. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Schválené. 30 za, traja proti, traja sa zdržali. Blahoželáme spravodajcovi. A pokračujeme druhým textom spravodajcu. Interoperabilita informačných systémov. Týka sa to hraníc a víz. Návrh číslo 8. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené 9. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. Jednotka za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. 2. Za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. Desiatka stiahnutá trojka za, proti, kto sa zdržal schválené, štvorka za, proti, kto sa zdržal schválené, jedenáctka stiahnutá, peťka, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Overíme si to. Hlasovanie otvorené. No čo sa nám tu deje? Konec hlasovania. Schválené 23 za, 12 proti. Pokračujeme návrhom 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Ústny pozmeňovací návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz návrh číslo 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. A teraz e, takto pozmenený text. Nech sa páči menovite. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Schválené. 30 hlasov za, 3 proti, 3 sa zdržali. Blahoželám pánovi Kolmelovi. A teraz budeme hlasovať o správe kolegyne Niriada. Zvýšenie finančných prostriedkov pre program na podporu štrukturálnej reformy. Začneme kompromisom 7. Kto je za? Kompromis 7. Kto proti? Overíme. Kompromis 7. Elektronické hlasovanie. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamietnuté. 22 proti, 14 za. Takže budeme musieť hlasovať o jednotlivých pozmeňovacích návrhoch, ktoré boli pokryté týmto kompromisom, čiže návrh 11 s ústnym pozmeňovacím návrhom in and out konvergencia, kto je za tento ústny pozmeňovací návrh, kto je proti, kto sa zdržal? Toto by som rád overil. Elektronické hlasovanie, ústny pozmeňovací návrh k návrhu číslo 11. Hlasovanie otvorené, koniec hlasovania. Zamietnuté, 22 proti, 14 za. Takže jedenástka bez toho ústneho pozmenenia. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Návrh 31. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 32. Za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. 33. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. A teraz 30. Štvorka, 34, kto je za, kto proti, zamieta sa. 12 za, proti, overíme 12, elektronické hlasovanie, návrh 12, hlasovanie otvorené, koniec hlasovania, zamieta sa, 14 za 21 proti, 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 35 za. Proti? Overíme 35 elektronické hlasovanie. 35 hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 14 za, 22 proti, 36, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 37 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pokračujeme návrhom 19, návrh 19. A prepašte, kompromis 2. Som prehliadol, kto je za kompromis 2. Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Čiže jednotlivé pozmeňovacie návrhy pokryté kompromisom 2. Návrh 2. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 17. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. Návrh číslo 4. Po častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. Druhá časť. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 18 za. Proti? Kto sa zdržal? Schválené. Osmička. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 19 za. Proti? Kto sa zdržal? prijaté. Trojka. Kompromis číslo 3. Kto je za? Kompromis 3. Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Peťka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Takže jednotlivé pozmaňovacie návrhy, ktoré boli pokryté. Kompromisom 4.21, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 22, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Šestka po častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Druhá časť za. Proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Kompromis 5. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Jednotlivé pozmeňujúce návrhy. Sedmička s ústnym pozmeňovacím návrhom, hovorí pán predseda, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamieta sa. A teraz sedmička bez, návr- bez ústneho návrhu, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamieta sa rovnako. 23, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 24 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 26 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Jednotlivé podmenovacie návrhy 27, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijatý. 28 za, ten odpada. Schválenie 27 odpada 28. Dobre, takže 29 to je za. Takže odpadajú návrhy 28, 29, 30. Čiže pokračujeme návrhom 9. Aj 9 odpada? Áno, áno. Takže pokračujeme desiatkou, kto je za. Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. A teraz pozmenený text poprosím elektronicky. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Schválené 28 za, 5 proti a traja sa zdržali. Blahoželám pani Niriada. A teraz pokračujeme fondom na prispôsobenie sa globalizácii. Je to správa Alana Lamasura. Ide o Air France. Návrh 2, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené. Trojka, za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Štvorka, za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 5 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 7. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 6. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme návrhom číslo 9, keďže osmička odpadá. 9, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 10 stiahnuté, rovnako 11. Návrh 12. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 13 stiahnutá, 14. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 17 za, proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 16. Hlasujeme o prvej časti iba. Iba prvá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté 15 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté 18 za, proti, kto sa zdržal? Schválené 19. Ide o poslednú časť tohto návrhu. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Overíme si to elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Takže eh, je to zamietnuté, 18 proti 15 za. Pokračujeme 20. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené 21 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté 22 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté 23 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté 24 po častiach. Prvá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zamieta sa, druhá časť za, proti, kto sa zdržal? Zamieta sa. 25. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz návrh 1. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz celý text. Menovite poprosím. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 31 za, 3 proti, 2 sa zdržali. Blahoželáme Alanovi Lamasurovi. A teraz budeme hlasovať o dvoch transferoch. Možno by sme mohli poprosiť pána Murešana. Je tu? Pán Všeobec Vladajca, nech sa páči, máte slovo. Dobré ráno, vážení kolegovia, aj z mojej strany. V prvom rade, o čom budeme hlasovať, je rozhodnutie 10 Európskej komisie a to je vlastne následok hlasovania o správe, ktorú predložil pán Lamasour s cieľom mobilizovať 9,89 milióna eur, aby sme mohli podporiť prepustených pracovníkov Air France z, z EGF. Takže navrhujem podporiť tento transfer. Dobre, takže môžeme hlasovať transfer 10, 2018, hlasovanie elektronicky, hlasovanie otvorené. Ukončujeme hlasovanie. Ešte nie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 23 hlasmi za, jeden sa zdržal, 3 hlas, druhý transfer. Tento transfer sa týka administratívnych výdavkov, to znamená niečo jednoduché z našej perspektíve. Je to 13,1 eh, milióna eur, ktorá je presunutá eh, z rozličných generálnych riaditeľstiev na komisiu. Otázka je, odkiaľ prichádzajú tieto peniaze, aké sú eh, zdroje. V prvom rade sú to z množstva, z rezervy, ktorá nebola alokovaná a ktorá bola vytvorená ako rezerva v prípade implementácie rozpočtu a samozrejme v prípade pre prioritizáciu záležitosti pre DG level. Takže a kde tieto peniaze pôjdu? Tieto pôjdu pre generálne rediteľstvo pre rozpočet a na jednotlivé projekty, ako je generálne rediteľstvo pre konkurencieschopnosť, DG Home pre migráciu a e, DGNIR, NIR, e, ktorá rieši projekty e, vo východnom a južnom susedstve, ako aj DG Move pre kontext rokovaní ohľadom Open Sky a pre DG.com. Takže potom, čo ste to preverili, navrhujem hlasovať za tieto tri E, tento transfer vo výške 14,3 milióna. Dobre. Mikrofón pre rečníka. Mikrofón. Chairman, the interp- Pán predseda, tlmočníci vás prosia, aby ste si zapli mikrofón. Ďakujem. Dobre teda, otváram hlasovanie, to môžem potvrdiť. Tí z vás, ktorí nehlasovali, e, môžu tak učiniť práve v tomto momente. Pokiaľ nie, uzatváram hlasovanie. Schválené 23 hlasmi proti trom. Gratulujem spravodajcovi. Pán Ashworth, máte slovo, nech sa páči. Chcela by ste sa vyjadriť k vašim odporúčaniam, k hlasovaniu pre výbor regiónov a o ochrane údajov článku 25 nariadenia. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dva body, ktoré sa týkajú dohľadu nad ochranou dát. Prvý bod e, je, je presun 700 tisíc eur z linie pre e, odmeňovanie na e, kontrahovanie. To umožní najať asi 15 externých pr pracovníkov pre Radu pre ochranu ako kompenzáciu za tých pracovníkov, ktorí odišli na rodičovskú dovolenku a myslím si, že to prinesie e, významné úspory. Druhá žiadosť bola opätovne e, z orgánu dohľadu e, na ochranu údajov, ktoré navrhlo presunúť jednu pozíciu AST na ASC 2. To by im umožnilo najať si pracovníka s lepším finančným zázemím tam technicky hlasovať nemusíme, ale myslím si, pán predseda, že toto by sme mohli spojiť do jedného hlasovania, ak tak by ste chceli učiniť, teda pán predseda, v tejto fáze. Pretože technicky. Pok- pokiaľ nie sú žiadne výhrady, môžeme to považovať za prijaté môžeme považovať, že to nie je nutné o tom hlasovať. No a posledný bod, eh, hovorí pán Ashworth, eh, je záležitosť výboru regiónu, ktorý by chceli urobiť transfer. My sme ich požiadali o dodatočné informácie o konkrétnom transfere, na ktorý oni čakajú a navrhli, že tento návrh predložia na našom nadchádzajúcom zasadnutí. Dobre, pokiaľ tretí transfer je odložený na ďalšie stretnutie výboru pre rozpočet a pokiaľ nie sú námietky k predchádzajúcim dvom transferom, eh, považujeme ich za schválené. A teraz pani Monika Holmajer má slovo ohľadom posilnenia bezpečnosti budovy. Ďakujem, pán predseda, veľmi pekne. Iba krátka informácia o hlasovaní eh, to sa bude hlasovať 1. júla. Ide o e, stavebný projekt EP budovy Európskej bankovej agentúry v Paríži. Budeme o tom hlasovať začiatkom e, júla a potom e, budeme mať k dispozícii aj správu, ako je to s podporou britskej vlády dodatočného prenajatia súčasnej budovy a ako vyzerá situácia tam, pretože tam tie ročné náklady na budovu sú 3,7 milióna. No a to znamená, že v priebehu 12 rokov do roku 2026 eh, by sme museli túto sumu platiť už aj potom, ako prebehne celý Brexit. Čo eh, sa týka budúcej situácie, tá vyzerá zatiaľ tak, že agentúra EBA vypíše ešte žiadosť pre do, na francúzsku vládu, ktorá našla zatiaľ e, budovu, ktorá by mohla byť finančne výhodnejšia a ktorú považuje za dobrú voľbu aj francúzska vláda. Čo sa týka samotného presťahovania, tam e, tí budú zatiaľ ubytovaní v priestoroch na 24. až 27. poschodí na námestí Latour eh, v štvrti Defense a EBA eh, už z Londýna vie, eh, že musí byť pripravená aj na neočakávané udalosti a pripravený na udalosti, že by sa niečo z EBA zmenilo tá plocha je vyše 5000 štvorcových um, metrov štvorcových eh, s viac ako 90 zamestnancami. A to celkové náklady by mali byť 1,952 milióna a samozrejme to uvoľnenie po 22 mesiacoch je už zohľadnené v tejto sume. To znamená, že nová budova v Paríži bude výhodnejšia ako tá stará budova v Londýne. Je tu samozrejme aj finančná podpora z francúzskej vlády e, v sume 1,5 milióna za e, zriadovacie náklady aj 7 milióna nahradenie prenájmu e, tejto budove. To znamená, to zahrania 34 mesačných nájmov to znamená, že to príde v mesačnú úsporu asi 350 tisíc eur, čo zodpoveda potom následne tomu ročnému príjme. A samozrejme, toto prebieha nezávisle od vybranej budovy. No a v budúcom týždni eh, uvidíme, ako prebehnú stretnutia s tieňovými spravodajcami Európska banková agentúra je pripravená nás informovať a myslím si, že e, v porovnaní s predchádzajúcou situáciou e, v Londýne bude toto nové prostredie pre zamestnancov a táto situácia bude jasne štrukturovaná, čo nebolo prípadom v predchádzajúcom prípade a myslím si, že budeme o tom hlasovať 9. a 10. júla s konečnou platnosťou a samozrejme na prípadné otázky som vám k dispozícii. Ďakujem pani Holmajer za túto informáciu. Je to veľmi dôležitá záležitosť. Budeme o tom opätovne hovoriť aj budúci týždeň. Myslím si, že nikto o slovo nežiada. Teraz prejdeme na ďalší bod programu, ktorým je horúca téma Výbor pre rozpočet hovoril s komisiou o delegovaných rozhodnutiach 6. júna, ktoré zahrňajú Irán, kde Európska investičná banka môže využívať finančné operácie. Teraz pán Fleckenstein, stály zástupca a stály spravodajca pre Irán, bol súčasťou tejto, správa, tejto správy, ako aj pán Levandovský, ktorý by mohol priniesť do tejto záležitosti viac svetla. A teraz dám slovo každému z nich eh, na 3 minúty eh, za komisiu pani Krysanovská, ktorá je zodpovedná za 1, e koordináciu s Európskou investičnou bankou a jej skupinou a za Banku pre rozvoj. Európska investičná banka, zastúpená pánom Nazierom, generálnym riaditeľom finančnej jednotky ESVČ, pán Trucen. Ospravedlňujem sa, ak nesprávne vyslovujem vaše mená. Tento pán je zodpovedný za pracovnú skupinu pre Irán a môže zodpovedať akékoľvek otázky. Takže najprv má slovo pani Anna Krizanovská. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcela by som predstaviť delegované akty, ktorých účelom je presunúť Irán zo zoznamu potenciálne oprávnených e, krajín pre EIB mandát, ktoré je garantovanou schénou, na zoznam krajín, ktoré sú plne oprávnených krajín. Toto bolo prijaté komisiou ako rozhodnutie 6. júna. E, tento proces e, prebehne v rámci rozhodovania ELM, ktorá bola prijatá radou a parlamentom 14. marca. Dovolte mi povedať ten najdôležitejší aspekt takéhoto kroku. Delegovaný akt bol jedným z návrhov predsedu Junckera a podpredsedničky Mogherini a dostal eh, jednomyselnú podporu zo strany predstaviteľov štátu na stretnutí v Sofii 16. mája. Hneď potom, ako Spojené štáty oznámili, že odstupujú od dohody s Iránom. Tento delegovaný akt je implementáciou jednomyselnej politickej vôle. Dovolte mi povedať veľmi jednoznačne, čo tento akt je a čím nie je. Tento akt e, urobí z Iránu oprávnenú krajinu pre rozpočtové garancie, e, ktoré Eh, poskytuje Európska únia Európskej investičnej banke pre investície v zahraničné. To znamená, že Európska investičná banka však nemusí hneď začať požičiavať Iránu. Avšak to znamená rozhodnutie o pôsobnosti, rozsahu a konkrétnych pôžičkách ostávajú eh, v pôsobnosti správnej rady Európskej investičnej banky a podliehajú samozrejme všeobecne platným pravidlám. Teraz niekoľko slov o tom, ako je tento akt načasovaný. Prijatie delegovaného aktu 6. júna spustí eh, dvojmesačnú, eh, dvojmesačné obdobie hm, pre namietanie. Európsky parlament a rada môžu vysloviť svoje námietky alebo si môžu vyžiadať dodatočné dve, dva mesiace na rozmyslenie si svojho postoja. Odôvodnením tohto rozhodnutia a toh, tejto časovej línie je e, práve rozhodnutia o amerických sankciách, ktoré môžu prísť dva mesiace e, po ich rozhodnutí, to znamená 6. augusta. To znamená, že toto je naša odpoveď na, e, európske, na americké sankcie a naše rozhodnutie o presunutí Iránu do krajiny oprávnených e, krajín e, príde deň pred tým, ako vstúpia do platnosti e, prvé sady USA sankcií. Teraz za Európsku investičnú banku zastupca. Ďakujem veľmi pekne. Budem sa snažiť teraz popísať, aké sú varovania výhrady Európskej investičnej banky, ktorá predkladá komisiu a vzhľadom na to, že komisia informovala EIB o svojom rozhodnutí, že z Iránu urobí oprávnenú krajinu. Teraz veľmi v krátkosti správa z Európskej investičnej banky je dvojaká. V prvom rade je operatívna relevancia. Takéhoto rozhodnutia je veľmi obmedzená. Druhá vec, čo potrebujeme vedieť, je, že toto rozhodnutia pripisuje Európe väčšiu váhu prostredníctvom Európskej investičnej banky a tu sú určité eh, body, o ktorých by sme sa mali vyvarovať. To znamená, Európska investičná banka bude musieť príjmať rozhodnutia, ktoré sa týkajú implementácie tejto oprávnenosti. No a toto rozhodnutie musí prijať eh, Rada guvernérov kde sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina v prípade Iránu. A všetky operácie v Iráne budú môcť začať, až keď uzatvoríme rokovania s Iránom o rámcovej zmluve vzhľadom na to, že Európska investičná banka musí mať takúto dohodu uzatvorenú e, so všetkými krajinami. Rámcová dohoda je nevyhnutná na to, aby sa stanovali, stanovili právne a finančné imunity, ktoré by chránili takéto investičné operácie. V konečnom dôsledku Irán je štátom, ktorý neimplementuje medzinárodné rozhodnutia ohľadom boja proti terorizmu a vzhľadom na medzinárodné právo by tak mal robiť to znamená, že Európska investičná banka stále nemusí financovať nič e, v Iráne alebo iba niektoré veľmi konkrétne vybrané operácie. Európska investičná banka prostredníctvom svojich operácií potrebuje denný prístup ku kapitálovým trhom a toto e, všetko sa realizuje prostredníctvom dolárových trhov prostredníctvom sekundárneho sankčného mechanizmu, ak budú Spojené štáty považovať Európsku investičnú banku ako orgán, ktorý napomáha e, Iránu, to môže spôsobiť, že americké subjekty prestanú nakupovať cenné papiere Európskej investičnej banky a to môže naše pôsobenie ohroziť. súčasnosti tieto predstavuje 10 až 15 miliardové investície e, v USA ročne, čo je však závažnejšie, všetky operácie EIB sú vykonávané vo všetkých menách a môžu byť uzatvorené práve kvôli tomu, že EIB sa nedostane k dolarovému systému. A to môže dať EIB do Uh, pozície defaultu, pokiaľ hovoríme o iných než dolarových operáciách, pokiaľ si nebudeme splňať všetky požiadavky. Môžete si klásť otázku, či tieto rizika sa už na trhoch vyskytli, ale môžeme povedať, že zatiaľ nie. Avšak je tu latentné riziko. Je tu, sú tu určité investory e, z mimo Európy, e, ktorí skúmajú, či Európska investičná banka bude intervenovať v Iráne. No a samozrejme e, iné investory e, sa vyhrážali Európskej investičnej banke priamo prostredníctvom článkoch v amerických e, novinách. A to sa stalo vtedy, keď komisia vydala svoje rozhodnutie. Európska investičná banka v tom čase nebola schopná prostredníctvom komunikácie s americkými orgánmi vydať eh, určité vyhlásenie. No a potom sa trh opätovne neotvorilo to trhové okno. A samozrejme, preto je to celé otázne v zmysle rozsahu. Európska investičná banka povedala, že je to nebezpečné čakať, kým nebudeme vedieť viac o rozsahu sankcií a o povahe amerických sankcií, predtým než príjmeme akékoľvek rozhodnutie. Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. Toto je stratégia konfrontácia, ktoré sa e, týka politickej vôle a trhov. Toto sa môže stať obchodnou zbraňou v budúcnosti. Dáme slovo teraz pánovi Fleckensteinovi, ktorým je stálym zástupcom pre Irán na výbore pre zahraničné veci. Musíte odísť ale o 11. Ale teraz je 11 hodín. But I, uh, stay a bit možno, že by som ostal trochu dlhšie. Mám len jednu otázku. Ot- um, varovali ste nás vopred. Akým spôsobom? Teda, aký máme názor e, na banku? Mám len jednu otázku. Máme lepšiu alternatívu pre nás? Čo by ste nám navrhli? čo by teda ministri financí mali robiť? Cette question vous l'adressez à monsieur de Mazière. Dobre. Otázku ste nasmerovali pánovi Demezierovi. Chceli by ste odpovedať teraz? Takže úprimne povedané, EIB, EIB je operatívne e, e, nie je schopná teda e, k veľkým projektom. Ja už som mimochodom vysvetlil, že nemá, že, že tie objemy prostriedkov, že tam nie je veľký priestor, teda prie, prostriedky, o ktoré ide. A keďže EIB teda ohrozuje Európu z hľadiska trvalého využívania niektorých transakcií na dolárovom trhu. Čiže mali by sme nájsť nejaké kratšie prepojenie, ktoré by prepojilo európske financie s Iránom bez toho, aby to prechádzalo cez EIB, pravdepodobne vytvorením eh, zvereneckého európskeho fondu. Ale to tu uvádzam tak trochu e, náhodne. Zatiaľ som podrobne neskúmal možný mechanizmus, ktorý by prichádzal do úvahy. Dobre, pán spravodajca z AFETu. Inšpirovala, inšpirovala vás táto odpoveď nejakej ďalšej dodatočnej otázka? Dobre, takže teraz bude hovoriť pán Levandovský, ktorý je predseda delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s, s Iránom. Pokiaľ ide o, nukle- o jadrový e, obchod s Iránom, to bol víťazstvo e, e, diplomacie a vlastne to zmenilo tento región sveta. Od začiatku to nebola len jadrová dohoda, išlo o otváranie krajiny, išlo o Eh, posilnenie proreformistických síl v Iráne a zároveň politicky sa riešila otázka ľudských práv v situácii v Iráne, vojenské operácie Iránu v širšom kontexte. Takže išlo to aj o eh, financie, aby sa eh, teda splnila táto politická dividenda pre iránsky ľud Takže teraz je tá situácia ešte zložitejšia, ale zvládnutelná. Európska strategická voľba je veľmi jasná a podporili ju všetci, všetky hlavy vláda štátov v Európskej únii v mene bezpečnosti a myslím, že aj v mene v globálnej bezpečnosti je to pilier uh, stratégie nešírenia jadrových zbraní, čiže treba podporovať e, e, e, právoplat, teda legálny, legálne obchodovanie s Iránom. No a tam sú potrebné dva delegované akty. Jeden sa týka aktualizácie blokovacieho statusu a potom diskusia, ktorá sa týka mandátu Európskej investičnej banky. Európska investičná banka má jasné dôvody na to, aby bola opatrná, ale ja nemyslím, že máme lepšiu alternatívu, ak chceme poskytnúť to, čo je súčasťou toho, aby sme zašli nad rámec e, jadrovej dohody. Ja osobne si myslím, že toto je, teda naše rozhodnutie je aktom ekonomickej samostatnosti Európskej únie. Z toho dôvodu to podporujem v mene iránskej delegácie. Merci, vous êtes en train de nous dire que les actionnaires de la BEI sont... Takže euh, akcionári EIB si želajú toto rozhodnutie prenesenej právomoci a EIB má problém s tým, aby realizovalo toto jednotné presvedčenie akcionárov tejto inštitúcie. Teraz pani Gadio Zabal, pani spravodajkyňa, má slovo. Takže mali by sme e, uviesť, že konkrétne nehovoríme o investíciách v Iráne, ale o diplomatickom geste Európskej únie, respektíve o návrhu takéhoto diplomatického gesta na podporu jadrovej dohody aj ako reakcia na americké sankcie. Teraz musíme preskúmať, či, táto, či toto diplomatické gesto, ktoré chce e, Európska únia prejaviť, a ktoré chce teda urobiť pani Mogherini, či je dôležitejšie ako možné finančné dopady v budúcnosti, ktoré by z toho mohli vyplynúť pre Európsku investičnú banku. Guvernári v správnej rade banky sú zastupcovia členskými štátmi, ktorí zo svojej strany validovali, na svojej strane validovali toto diplomatické gesto. Ja chápem, že to rozhodnutie nie je ľahké. Odhliadnúc od toho, hovoríme aj o budúcnosti, pričom ešte nevieme presne, aké budú dopady, ako budú vyzerať dopady na finančné trhy aj vzhľadom na prístup k finančným prostriedkom Európskej investičnej banky. Ale ja nechcem e, e, prejudikovať, anticipovať pozíciu. Potrebujeme viac finančných informácií o EIB a o možných budúcich dopadoch. A myslím si, že politická pozícia, ako aj tá, to, to želanie tam je docieliť pokrok. Ešte raz to zopakujem že Irán e, dávame na zoznam oprávnených, to, že Irán dávame na zoznam oprávnených krajín, neznamená, že tam investujeme. Naša kritika voči Európskej investičnej banke vždy bol, e, bola nadmerná odbozretnosť. Čiže teraz tým pádom nesmieme mať obavy, respektíve, že by sme urobili nejaké neziskové investície, čiže je tu žiadosť alebo želanie politického gesta približenia, ako aj podpory e, jadrovej dohody s Iránom. Takže taký by bol môj prvý odhad situácie. Ďakujem. Dobre. Európska únia možno jedného dňa svoju menu euro využije ako politický e, obranný nástroj, tak ako to robia Spojené štáty. Bolo by to zmysluplné, pán Zaraman. Ďakujem, pán predseda. Ja len veľmi stručne by som chcel povedať pre protokol, že hoci nepoznáme dopady, technické dopady alebo eh, dopady rozpočtovej kontroly využitia týchto financií, to, o čom tu diskutujeme, dopady Európskej investičnej banky, ale jednoducho niečo tu musí zaznieť. Inak by si ľudia mysleli, že je tu 100% konsenzus o samotnej politike. Čiže ja by som len veľmi stručne, ja by som prijal stratégiu pána Fleckensteina, a všetkých by som vás požiadal, ani nečakajúc na odpoveď, ale chcem sa opýtať, čo si myslíte, teda zvolili sme veľmi pevné stanovisko k e, myšlienke, že sa nám podarilo dosiahnuť niečo historické pre stabilitu a mier na Blízkom východe a to je v záujme Európskej únie. Ja by som to spochybnil ešte uvidíme, či máme pravdu. Ja dúfam, že sa nemýlime v politike, ktorú sme prijali, ale zatiaľ všetko hovorí proti. Irán má množstvo peňazí, bude mať aj veľa zdrojov, ale ako ich využíva, to nie je veľmi dobrý príklad. A je to v absolútnom rozpore s čímkoľvek, e, čo si my vážime ako hodnoty. Je to v absolútnom rozpore so všetkým, čo predstavuje naše hodnoty. Čiže v poriadku. Môžeme napumpovať veselo veľa peňazí týmto reformistom, ale chcem povedať, že toto nie sú reformisti, to sú to je diktátorstvo, ktoré brutálne potláča časti národa a veľmi nebezpečne šíri vojnu a územné dobytky majú stratégiu a táto stratégia je nie je mier. Ďakujem. Ďakujem. Teraz e, toto bol môj prvý rečník na zozname pre AFED. Pán Stuart Eknum teraz dostane slovo je zástupcom pána Fiča. Čiže e, takže Irán, e, pokiaľ ide o finančnú podporu, môže vytvoriť vážne problémy pre všetkých zúčastnených, evidentne. E, ako e, pred člen UKIPu som proti akýmkoľvek operáciám EIB e voči tretím krajinám, ale v tomto, prípadom, v tomto prípade komisia môže vytvoriť politický, diplomatický problém ohľadom Iránu ale chápem, prečo chcú, aby sme tým prešli. Komisia tu vidí otvorenie e, úlohy pre e, e, na, na svetovom javisku, ale myslím si, že tam nejde o riešenie politických otázok. Tým, že Američania sa stiahli a znovu zaviedli sankcie, aký to bude mať dopad na Európsku investičnú banku a na jej finančné operácie, akože, keďže sa to využívajú e, č, trhy e, Spojených štátov. No a viaceré e, e, strany povedali, že banka je nespokojná, pretože e, sa e, získavajú financie na americkom trhu. Ako by Trump zareagoval na takýto e, ťah, keďže napätia sú veľké, e, keďže sa tu e, schyluje k obchodnej vojne medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Irán sa pripravuje na to, že tá jadrová dohoda mm, bude zlyhať. Európska e, jadrová organizácia povedala, že prípravy majú e, e, sa, teda sú tu prípravy a Irán sa pripravuje na to, že jadrová dohoda bude zlyhať. Tiež by som chcel povedať, že toto delegované rozhodnutie, ktoré komisia navrhuje, žiadnym demokrat, teda nie je demokratickým spôsobom ako rozhodovať o takejto politicky dôležitej otázke. Bez námietok parlamentu sa nebude hlasovať, alebo sa nebude tento návrh nejak riadne skúmať. Ale minimálne Európska únia by mala počkať a uvidieť, čo sa stane následne na to, že Spojené štáty znovu zavedú sankcie predtým, než Európska únia vstúpi do Iránu. Máme len krátke obdobie na to, aby sme vzniesli námietky, čiže by som vyzval tento výbor, aby tak urobil. Ďakujem. Ďakujem, pán Agnew. Pán Dupré. Ďakujem, pán predseda. Áno, to je samozrejme zložitá otázka. To je zjavné. Mohol by som teraz vyjadriť takú úvahu, ktorá menej súvisí s obsahom, skôr e, s politickými dopadmi. Je jasné, že vzhľadom na súčasný kontext takéto rozhodnutie sa môže vnímať len ako protiamerické opatrenie a prezident Trump e, sa rozhodol, prijal rozhodnutie bez toho, aby sa dohodol s nami, čiže s tým by som nemal až také problémy, ale, ale inak, je, inak to vyzerá, ak by sa to opatrenie vnímalo ako opatrenie na podporu iránskych orgánov. Iránske orgány Eh, vlastne eh, tam je teokratický režim, eh, znevažujú sa ľudské práva, destabilizuje sa situácia na Blízkom východe, v Sýrii, v Jemene. Čiže naozaj tu ide o otázku, či by sme mali urobiť politické gesto, ktoré by sa dalo vnímať ako aj, aj ako podpora tohto režimu. A ja myslím, že takéto rozhodnutie netreba urobiť Teraz toto rozhodnutie je teda mohlo by to byť čisto teoretické rozhodnutie, ktoré netreba vlastne zrealizovať. No a v takom prípade si musíme položiť otázku, na čo to má slúžiť, na čo je to celé vlastne vhodné. Po druhé, keď e, by sme toto rozhodnutie zrealizovali, tak by to bolo spojené s určitými rizikami. To znamená, že by to napríklad mohlo mať dopad na rozpočet Európskej únie a na naše vzťahy so Spojenými štátmi. Čiže ja by som navrhol, aby sme my zareagovali ako rozpočtový výbor na túto otázku. Ak sa príjme toto rozhodnutie a ak sa zrealizuje, tak musíme urobiť posúdenie rizika. To je rozhodnutie, ktoré aj vždy e, robíme v iných prípadoch. Čiže Európska investičná banka by nám musela e, povedať, aké vysoké sú riziká, e, na ktoré by sme pristúpili. Teda, takže ja by som chcel, aby rozpočtový výbor požadoval od Európskej komisie posúdenie rizika. Ako aj mimochodom od Európskej investičnej banky, aby sme vedeli, aké rizika s tým môžu byť spojené. No a po druhé, Európskej komisii by sme mali položiť otázku, ako po rozhodnutí prezidenta Trumpa chce postupovať, aby chránila európske podniky, ktoré naďalej chcú obchodovať, robiť obchody v Iráne. Ja myslím, že tu už e, e, zaznel celý rád prehlásení, ale žiadne, neboli navrhnuté žiadne konkrétne opatrenia. Čiže posúdenie rizika, než príjmeme takéto rozhodnutie. Ďakujem. Pán Morisa. Ďakujem. Ja som tieňový spravodajca na túto tému a chcem povedať následovné. Poprvé, je Irán demokracia, ktorá rešpektuje európske normy, tak ako európske členské štáty? Odpoveď je evidentne nie. Čiže viem, s kým máme dočinenia, vieme, s kým máme dočinenia a súhlasím s tým, čo povedal pán Petri Salvama aj pán Gerard Dupre o situácii v Iráne. Avšak E, politicky tu bola dohoda e, e, so všetkými zúčastnenými členskými štátmi, teda tá dohoda bola, že sme súčasťou tohto jadrového obchodu a je tu viacero úvah v tom zmysle, že jadrová dohoda s režimom, ktorý sa nám nepáči a ktorý bez pochyby sa nepodobá nášmu, tak jadrová dohoda funguje a preto záver je, a záver, ktorý podporili experti na zahraničnú politiku u nás, záver je, že chceme zachovať jadrovú dohodu napriek unilaterálnemu rozhodnutiu súčasného amerického prezidenta. Na to, aby sme zachovali túto dohodu, návrh pred nami je e, e, dať Irán na e, zoznam oprávnených krajín. Chcem povedať, že to neznamená, že budeme financovať. E, máme teda aj Rusku. Rusko je na zozname e, oprávnených krajín a EIB sa tam e, tam nedávala nové úvery od roku 2015, neposkytovala v Rusku nové úvery od roku 2015. Preto hovorím, že by sme nemali namietať voči tomuto delegovanému aktu, umožniť Iránu, aby bol znovu zavedený na zoznam oprávnených krajín s vedomím politického záväzku, že teda je to takto, ale samozrejme EIB by e, sa mala púšťať do projektov, iba ak je si istá, že tie peniaze plnia politické ciele Európskej investičnej banky a či sa nedostanú tie peniaze do rúk režimu a využijú sa na účely, ktoré sú v rozpore s našimi cieľmi. Čiže toto je politické rozhodnutie. Za AIB e chcem povedať, že to je banka únie, čiže musí implementovať politické rozhodnutia, ktoré príjmeme my, my ako parlament, komisia, rada. Samozrejme, treba to robiť na základe minimalizácie rizik, ale všetci sympatizujeme s EIB. Kolegovia v EIB vedia, že ja si cením ich prácu a ich príspevky eh, k dôležitým projektom v Európe. Takže sympatizujem s projektmi EIB. Rola EIB je implementovať politiku Európskej únie. Takže ak toto je politika, tak to treba implementovať a zastupcovia EIB, e, teda tam je článok na Wall Street Journal, e, no a tam ide o rizika, ktorým by čelila EIB v súvislosti s rizikami na americkom trhu sú tam citáty, čiže ja Eh, rešpektujem Wall Street Journal, ale my musíme urobiť politické rozhodnutie, ktoré nebude založené na článku, ktorý cituje zdroje Bieleho domu a všetci vieme, že ciele Európskej únie, a my sme časťou EÚ, pri uh, dohode s Iránom sa líšia od uh, teda, uh, cieľov Bieleho domu. Áno, došlo k útokom Bude sa tweetovať, teda budú protesty, ale mali by sme ostať, e, mali by sme e, trvať na našom stanovisku, nereagovať na e, nátlak alebo dokonca hrozby, ktoré sa zverejňujú aj médiami. médiami. Čiže chcem to povedať opatrným a zodpovedným spôsobom by sme v tomto štádiu nemali namietať voči delegovanému aktu. Takisto som si vypočul, čo povedal Gerard Takže e, mať, na pozore, mať sa na pozore, pokiaľ ide o um, zapájanie sa EIB do projektov v Iráne a zabezpečiť, aby tieto projekty plnili naše politické ciele. Ďakujem. Ďakujem. Pán Kelmel. Skoro všetkému, čo povedali kolegovia, môžem skoro so všetkým, čo povedali kolegovia, môžem absolútne súhlasiť, ale chcem zdôrazniť, že tak, ako to robíme vo všeobecnosti, by sme mali jasne rozlišovať, čo je politické pozadie a kde sa nachádzame my. Teda kde sme potrební my ako rozpočtový výbor. Politické pozadie je jasné, tam netreba opakovať, čo všetko už bolo povedané, ale to nie je našou úlohou. Našou úlohou je zvážiť, či navrhované opatrenie zabezpečiť financie cez EUB, či je to správny vehikel na to, aby sme urobili politické gesto, ktoré je vlastne namierené e, do zahraničnej politiky. A tu som nepočul toho toľko argumentov, ktoré by boli za, ale počul som veľa argumentov proti, konkrétne argumenty, samotné, argumenty samotnej EIB. Čiže v tomto zmysle varujem pred tým, aby sme, lebo chceme podporiť zahranično-politickú líniu, tak zvolíme tento prostriedok, ktorý v konečnom efekte povedie k veľkým problémom alebo dokonca bude zlyhať. Čiže to by zase bolo negatívne, negatívny prejav pre EÚ, čiže chceme urobiť politické gesto. Keď je to takto dohodnuté medzi e, členskými štátmi EÚ, tak by sme to mali podporiť, ale v takom prípade jednoducho musíme na to nájsť správne opatrenie. A v tejto chvíli tu vidím úprimne povedané viac otáznikov ako odpovedí. Ďakujem. Merci, monsieur Colmel. Monsieur Watt. Ďakujeme, pán Colmel. Teraz pán Ward. Um, thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to dosť divné, že tie podmienky, za akých sa hovorí o jadrovom díli s Iránom, ako by z nich vyplývalo, že tá dohoda by mala zachádzať do veľkej miery nad rámec kontroly výskumu a nešírenia zbraní hromadného ničenia. Od e, druhej svetovej vojny máme naozaj dlhú históriu snahy o kontrolu zbrojenia. Takéto dohody sa uzatvárali a nie vždy sa ich držali ako by to bol taký free pass. Neviem o tom, že táto dohoda e, mala byť e, nejakou e, zamienkou alebo niečím, čo by umožnilo Iránu nadalej porušovať ľudské práva a tak ďalej, že by takáto dohoda Irán k takémuto čomu si opravňovala. Takže toto sú veci, ktoré v tej jadrovej dohode iste neboli obsiahnuté. Išlo tam čisto o nešírenie e, jadrových zbraní. A tiež sa mi zdá divné hľadiska strategického navrhovať, že e, je toto vhodná doba na prijatie rozhodnutia, veď len dnes sme si vypočuli od viacerých poslancov, ako aj od e, iných odborníkov, že absolútne nie je jasné, e, čo by to prinieslo. No keď sa príjmajú nejaké rozhodnutia, ktoré nie sú potrebné, len ako nejaké gesto, tak je to vlastne opúšťanie pragmatizmu, opúšťanie nejakého strategického myslenia. Nepovažujem to za vhodné, takže nepoznáme, čo by to prinieslo, nevieme, aký bude ďalší politický vývoj, vieme, že je tu nezhoda. Pokiaľ ide o rizika, ktoré z toho vyplývajú, tiež vieme, respektíve takto nevieme, čo bude toto rozhodnutie obsahovať, čo to prinesie a teda aké budú dopady. Ale možno vieme, že nebudeme vstupovať do nejakých dohod alebo dávať peniaze v najbližšej dobe. Takže jedna vec, ktorú vieme, je to, že ide iba o isté gesto a e, fakt neviem, aké procesy tu prebiehajú, ale myslím si, že naozaj nám hrozí sa do situácie, kedy príjmeme rozhodnutie iba preto, lebo sa zdá, že v zásade je to správna vec, ale že si to pragmaticky neprimyslíme s tým, že neuplatníme postupy mm, medzinárodných vzťahov tak, ako, ako treba. Čiže musíme byť naozaj veľmi obozretní ako Európska únia. No a keď uvažujeme na rozhodnutí v tejto oblasti, musíme naozaj e, nad tým zamyslieť poriadne, či principiálne spadnoznutie alebo nie. A to je jedna vec, ale aj to načasovanie a vhodnosť z hľadiska času, to je ďalšia vec, ktorú je potrebné zohľadniť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz pán Buchner, člen výboru AFED. Buchner je moje meno. Prepačte, ak som to zle vyslovil, hovorí pán predseda. Ja si myslím, že e, tu nemôžeme hádzať do jedného vreca e, veci, ktoré spolu nesúvisia. V sa to často deje. Na jednej strane je tu deal týkajúci sa jadrového zbrojenia Vzhľadom na zbrojenie boli uvalené sankcie a o tej sankcie teraz ide. Potom je tu problém ľudských práv v Iráne. Na to máme samostatné sankcie. Tieto sankcie, tých sa teraz absolútne nedotýkame, tie naďalej budú existovať. Potom je tu ďalší problém, problém angažovania Iránu na Blízkom východe. Ani tu znova o toto nejde, tu ide čisto a výlučne o tú jadrovú dohodu prečo vôbec Irán do tejto dohody vstúpil. Ja osobne som jadrový fyzik, zrejme jediný z radou poslancov a ja by som nebol takúto dohodu podpísal, pretože táto dohoda bráni Iránu aj pokiaľ ide o produkciu mierových eh, jadrových palív, tzv. mierových palív, obohacovanie je tu zastavené eh, na stupni, ktorý by som ja osobne nebol akceptoval. Ale to len tak na Margo. Irán túto dohodu podpísal. Urobil to preto, lebo hlavne obyvateľstvo si želalo zlepšenie svojich životných podmienok, to si od toho sľubovali. Eh, a toto je ten kľúč v tomto celom. Irán už teraz hovorí, že bude naďalej obohacovať, ak e, táto dohoda padne. Čiže ide o to, či dostaneme jadrové zbrojenie alebo nie. V tom prípade ale občania potrebujú istý signál. A tým signálom sú investície z našej strany. Dobre. Keď tá dohoda padne a potom Saudská Arábia, veď už teraz zavizovala, že chce a bude tiež pracovať na jadrovej bombe. Oni eh, ešte majú istú, teda majú istú možnosť sa k tomu dopracovať, nemusím iste spomínať detaily. No keď Saudská Arábia bude mať bombu, tak sa potom predajú aj ďalšie krajiny, budú sa hlásiť aj ďalší. Ja osobne som bol na konferencii o nešírení v New Yorku, to bolo v roku 2015, a tam tá situácia bola Úplne zjavná, úplne zjavná. Čiže naozaj stojíme pred voľbou. Buď to sa budeme držať iránskej dohody o jadrových zbraniach s možnosťou skončenia sankcií, ktoré sú s tým spojené, alebo možnosť 2 necháme možnosť celkového jadrového vyzbrojenia Blízkeho východu. A odpoveď na túto otázku by mala byť jasná. Naozaj nejde o tých pár eur v úvodzovkách táto riziko je oveľa väčšie. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne za to, že ste s nami podelili o vaše odborné znalosti. Teraz pani Lalond. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som chcela povedať, že úplne súhlasím s kolegom v tom, že je potrebné zvážiť pre a proti to riziko, keby sme sa vydržali tejto dohody. To riziko je podľa mňa oveľa väčšie, ako keby sme sa aj držali. Saudská Arábia je naozaj pripravená mať bombu, ak eh, Irán sa vydá cestou jadrových krokov a toto je naozaj riziko pre celý región. Irán. Rozšírenie tých sankcií za to platia iránsky ľudia, občania, tak je to predsa vždy. Neplatia za to nikdy tie špičky, ktoré sú pri moci, nie. Tie, tými sankciami nikdy netrpia. A myslím, že by to bol naozaj nesprávny signál zo strany EÚ nedržať sa tejto jadrovej dohody v celej jej šírke. Žerár, niečo mi hovoríš? Prepač, prepač. Ne, ale toto nie je teraz na stole, to nie je tá otázka. Ja som proti tomuto, ale som za zachovanie jadrovej dohody. nie, že necháme prejsť uh, Irán z jednej zoznamu na druhý, že takto spochybníme našu rozhodnosť, aby sa dohoda dodržiavala, pokiaľ ide o jadro. Áno, áno, ja to tak aj chápem, ale čas tej dohody i tam ide o to, že európske firmy môžu investovať v Iráne. A toto je veľmi dôležité. Je potrebné to povedať, aby tu boli isté mechanizmy, aby mohli firmy investovať. Peugeot tam bol, už sa stiahol, Total robí to isté. Naozaj to je zlý signál a tie dopady budú strašné. Iránčania sa obrátia na Čínu, ak už to náhodou neurobili, na Rusko. No a aký je náš záujem o takéto kroky? Mm, ťažko nejaký vidím. E, Sádzka Arábia, neviem, naozaj neviem, čo by sme tým mohli získať. Ďakujem pekne. Nikto ďalší sa nehlasí o slovo. Čiže Európania musia zvážiť svoju politickú váhu celosvetovo. Pán Dopre povedal, že Bielská investičná banka mala byť požiadaná, aby vyhodnotila tie rizika keby intervenovala táto banka do veľkej miery v Iráne, čo by hrozilo. Budeme musieť túto výmenu názorov uzavrieť. Naozaj bola veľmi zaujímavá. Veľa sme sa dozvedeli. Možno by sme mohli požiadať zástupcov SVČ, pán Torsten, Bartfred. Možno by sme ich mohli poprosiť, aby oni odprezentovali svoje stanovisko, stanovisko svojej inštitúcie, ale naozaj stručne, prosím. Ďakujem pekne, pán predseda. Asi tu už odznelo z úst niektorých poslancov, že je tu veľký konsenzus v EÚ, pokiaľ ide o podporu jadrovej dohody, aj keď USA odstúpia. Odpustenie sankcií, hospodárske opatrenia, hospodárske kontakty s Iránom, to je integrálnou súčasťou tejto dohody. Akékoľvek opatrenia na to, podporu tohto by podľa nás podporili aj dohodu z dlhodobého hľadiska. No a nejaké širšie geopolitické úvahy. Nemusím vám vysvetľovať, ako vyzerá momentálne situácia. Nie je to jediné opatrenie, sú tam aj ďalšie v spolupráci s USA, určité výnimky. Je tu paralelné opatrenie blokovací štátu, to sa bude aktualizovať. Sú tu veci týkajúce sa dovozu ropy do EÚ, o tom hovoríme s členskými štátmi, ako v ňom pokračovať napriek sekundárnym americkým sankciám. Čiže podporujeme ďalšie kontakty s Iránom, ako už povedala Rada pre zahraničné veci 2016. A sme presvedčení, že toto by mohlo byť podporné opatrenie. Ďakujem. Predseda žiaľ bez mikrofónu. Dobre, navrhujem, aby sme to tu uzavreli. Koordinátori na ďalšej schôdzi rozhodnú v písomnom konaní čo je to ďalšia schodza, je to náhlivé, takže to bude v písomnom konaní. Či sa bude hlasovať o návrhu námietky výboru pre rozpočet na najbližšom sednutí. O tom rozhodnú koordinátori písomne. Všetky politické skupiny alebo 40 poslancov môže v pléne predložiť podľa bežných lehôd takýto návrh podľa článku 105 e, rokovacieho poriadku EP. Pokiaľ ide o výbor pre rozpočet, Návrh námietky bude predmetom vyhodnotenia a rozhodnutia zo strany koordinátorov. Takto vyzerá ďalší postup. Kolegyne, kolega, ďakujem za vašu účasť. Veľmi zaujímavá diskusia to bola. Naozaj vidíme všetky tie možnosti, Ešte by bolo dobré, keby sme mali rozprávu. Američania môžu mať vďaka doláru pokuty e, veľmi seriózne, no ale my ako Európania, čo my s tým? Kde my zapadáme do tohto celého mechanizmu, kde je naša pozícia v tejto konfrontácii? Či jedného dňa euro dosiahne nejaký potenciál ako dolár Dobre, takže ďakujem pekne, ďakujem všetkým, čo vystúpili, ďakujem kolegom, ktorí prišli z AFETu, ďakujem zástupcom komisie SVČ Európskej investičnej banky a končím rozpravu na dnes do poludnia, teda aspoň. A ideme k mandátu výboru pre rozpočet pre svojich zástupcov v trialógu. Ide o prvú reakciu parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2019. A tu dám slovo nášmu spravodajcovi, ktorým je Daniele Viotti. Pripomínam, že musíme, musíme byť hotoví do 12.30. Dobre? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážené kolegyne a kolegovia, myslím si, že všetci ste videli v ostatných e, týždňoch návrh rozpočtu, ktorý odprezentovala Európska komisia. Tak ten návrh, e, ktorý sme predložili na mandátu na trialóg, ktorý sa má prejednávať na júlovej plenárke. Ja by som chcel uh, urobiť také technické odbočenie, možno trochu také nudné, ale myslím si, že je veľmi dôležité povedať, aké sú hlavné aspekty návrhu, ktorý predložila komisia. A preto uh, budem e, menej politický, ale o to technickejší ak e, vychádzame z prvej časti, e, ktorý predpokladá na navýšenie o 3,9 e, na rok po roku 2018, toto je niečo, čo súhlasíme s Európskou obrannou iniciatívou avšak e, nemôžeme krátiť napríklad e, financovanie programov, ktoré už boli naštartované tak, ako musíme aj zachovať alebo zvýšiť e, samozrejme financovanie tých program, programom, ktoré mali významné dopady na európsku e, hospodárskú činnosť, tak na naše podniky, ako aj na naše samozprávy. Otázka Um, európskych solidárnych útvarov. Tam by sme vyjadrili uspokojenie, že konečne sa tento program začal, avšak neakceptovateľné, aby komisia e, nechala na e, rozpočet, kde nájde e, zdroje. No, je to záležitosť komisie, aby takéto zdroje našla, aby sme mohli naštartovať tieto tieto solidárne zbory. Nie je to v rozpočtovej kapitole 1b je tam opätovne navýšenie oproti roku 2018 a je samozrejme dobré, že programy e, VFR, ktoré sa končia, dosahujú tú implementáciu, o ktorých sa ehm, od nich očakávala, no a zároveň aj nezaplatené pohľadávky sú nižšie oproti predchádzajúcim obdobiam v časti 1b. A samozrejme aj iniciatíva pre zamestnanosti mladých sa posilňuje. A samozrejme súhlasíme e, s komisiou, e, čo sa týka financovania tejto časti a samozrejme musíme hovoriť aj o konečnej dohode z komisie. E, čo sa týka rozpočtovej kapitoly 2, e, tam je e, tam je opätovne navýšenie v častiach 1 a 2 o 6,6 oproti roku 2018 a vyjadrujeme uspokojenie s tým, ako sa komisia stavia a vysporiadava s otázkami bezpečnosti. Nesmieme zabúdať na to, že v správe musíme spomenúť, že toto navýšenie prichádza e, po rokoch kontinuity a redistribúcie. A e, tento reálne navýšenie je niekde e, v hodnote 2%. Myslíme si však, že práve problémy, ktoré spôsobuje migrantská kríza, by si žiadali ešte vyššie navý, navýšenie a samozrejme v tomto prípade vyčerpávame aj všetky rezervy, ktoré máme k dispozícii a nebudeme mať túto rezervu k dispozícii v prípade neočakávaných udalostí. Čo sa týka program prác komisie, musíme si pripomenúť, že zatiaľ nič nie je e, definitívne a žiadame aby sme aj v svetle samozrejme ostatného zasadnutia rady e, vyžadovali aj dohodu medzi samotnými členskými štátmi. No a e, samozrejme musíme koordinovať v tomto prípade lepšie výmenu informáciu, čo sa týka kapitoly 4, kde je e, navýšenie 13,1%. Toto je konzistentné navýšenie, ale však nesmieme sa stať s tým nechať pomýliť, pretože to je spojené s druhou tranžou E, platby Turecku za, e, kvôli, v rámci nástroja narábania s migrantami. Takže toto nepovažujeme za dostatočný nárast. A bez ohľadu na to, že dochádza k úplnej mobilizácii e, rezervy aj v tomto prípade. a samozrejme, aby sme e, mobilizovali rezervu 100 miliónov eur, aby vyriešili stredomorské záležitosti. Vôbec to nie je uspokojivé. Čo sa týka pilotných projektov v prípravnej fáze, to, čo pripravujeme s kolegami a kolegyňami e, v rámci Európskeho parlamentu, je to e, definícia kompromisného balíčku. Je to niečo, čo e, musíme dodržiavať a využívať ako e, pracovný nástroj. A samozrejme kritérií politického charakteru, ktoré tento výbor prijal. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán spravodajca. A teraz si vypočujeme tieňových spravodajcov. Pani Monika Holmajer. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať eh, kolegovi Viotimu za výbornú správu. Som presvedčená o tom, že na budúce s usmerneniami a defini- definovanými eh, priori prioritami, ktoré predložila komisia, by sme zašli do viacerých, viacerých detajlov. Rovnako ako spomenul pán Vioty, sú tu priority ako humanitárna pomoc, susedská pomoc eh, by mali byť použité na zmiernenie kríz a samozrejme aj na pomoc ľuďom, ktorí uviezli na africkom kontikte. tam by sme a budeme potrebovať ešte viac finančných prostriedkov. A takisto vnímam kriticky, že komisia eh, pri Turecku, komisia žiada vyšší eh, príspevok, aby si situáciu zlepšila. Nemyslíme si, že je to akceptovateľné, pretože nejde tu len o Turecko ako také, avšak eh, nemôžeme viesť eh, morálne vzletné veci, ale zároveň opierať peniaze na humanitárne a reintegračné účely eh, na to, aby sa naozaj kríza v regióne stabilizovala. A keď takýmto platbám nedojde, aby sme prijali závery, ktoré musíme reformulovať, pretože v súčasnosti si tieto závery nedostatočné, hm, príliš sa naťahujú. To považujem za mimoriadne problematické. A skôr je to motivácia na to, aby sa ľudia opätovne dali eh, do pohybu, pretože sa im nedostáva dostatočnej podpory tam, kde ju potrebujú. A ďalšie ťažiskové body, ktoré by som chcela spomenúť. Ehm, vidíme, že tu je ešte stále ehm, potenciál na zlepšenie v oblasti Horizontu 2020 a pri programoch ako Kosme o 2,3 pri tých zamietavých kvótach, ktoré v súčasnosti máme, pretože je jednoduché príliš e, veľa úspešných projektov sa uchádza o financovanie z týchto projektov. Ak máme teda dobré projekty v oblasti konkurencie schopnosti a inovácií, tak je to veľmi kľúčové. A teraz sa vrátime ešte k migrácii a bezpečnosti. Pri tých prioritách, ktoré sme si stanovali, e, rozličné agentúry ktoré sú týmto zasiahnuté, potrebujú našu podporu a ja som veľmi rada, že ENISA dostane trochu e, viac pretože v súčasnosti sú eh, personálne poddimenzovaní a nevedia sa vysporiadať eh, s problémami, ktorým čelia s tým personálom, ktoré majú k dispozícii. Eurojust eh, pracuje s deficitom šiestich pracovných miest. Ak neviem, ako z justičného hľadiska máme riešiť prekračovanie hraníc, keď Eurojust nemá pracovníkov, ktorých potrebuje. Pretože toto sa nevyhnutne týka aj terorizmu, kde aj v orgáne pre boj proti terorizmu chýba 5 pracovných miest. Máme tu ďalšie agentúry, na ktoré sa musíme pozrieť ešte intenzívnejšie. Myslím si, že je to tak správne, aby sme aj agentúrami lepšie vybavili. Myslíme si, že to je lepšie ako predtým, avšak potrebujeme nájsť ďalších 60 miliónov eur a špecificky pre Grécko. Čo vnímam pozitívne, je európsky program priemyselného rozvoja, ako aj program spoznávania Európy pre mladých ľudí, ktorý bude uplatňovaný v roku 2020 a spoločný podnik vo vysokovýkonnom počítačovom spracovaní dát a e, počítačoch, ktoré pôsobia v oblasti nových technológií. A chcela by som sa poďakovať ešte raz pánovi Viotimu, pretože si myslím, že musíme sa musieť ešte vysporiadať e, s mnohými problémami zo, strana, zo strany členských e, štátov. Ale musíme byť spoločne byť nastavení, aby sme prijali kompromis zájme celej Európskej únie. Tak v poriadku. To by bol posledný e, rozpočet v rámci tohto legislatívneho obdobia, e, ktorý sa bude odsúhlasovať. Takže dúfam, že členské štáty budú mať porozumenie pre tento rozpočet Teraz bude hovoriť pán Kalmel. Nie, ten však odišiel. Pán Depré. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, hovorí pán Depré. Keď by vás pán Boh vypočul zo strany ochoty členských štátov zafinancovať Európsku úniu tam, kde je to potrebné. Pán predseda, drahí kolegovia, prvom rade by som chcel povedať, že si naozaj cením prácu pána Viottyho. Myslím si, že väčšina toho smerovania, ktoré navrhuje, je taký druh smerovania, ktorý môžeme podporiť, aj keď v niektorých oblastiach si prajeme také zamyslenie, ktoré ide skôr však k rozšíreniu Takže ja ešte prídem s niektorými otázkami. Myslíme si, že program kosme je priorita pre našu skupinu. Takže by sme si prijali, aby tu došlo k väčším snahám. Každopádne neakceptujeme zníženie z hľadiska súm na platby. Čo sa týka navýšenia v oblasti Erasmus+, všetci tu hovoria, že to je priorita. Takže s tým súhlasíme, že sa tento rozpočet roz, rozširuje aj na učňovské vzdelávanie. Čo sa týka princípu zásadovosti a princípov, náš výbor nie je vždy vierný týmto zásadám z hľadiska rozpočtovej doktriny. To znamená, že financovanie nových programov by malo prebiehať v rámci nových zdrojov a nie e, vďaka nejakému prevrstveniu súčasných zdrojov, čo sa týka súčasných zdrojov a programu priemyslového rozvoja a obrany, tu je naozaj iba preskup, ide o preskupenie e, príjmov. Takže v rámci rozpočtovej diskusie na rok 2019 si musíme pripomenúť zásady, e, ktorých sa musíme držať. A tu sú ďalšie tri pripomienky Myslím si, že z hľadiska zamestnávania mladých ľudí tu môžeme povedať, že tu máme iniciatívu pre mladých a ide o zníženia 33,3 v porovnaní s predchádzajúcim rokom. To by sme mali preskúmať a snažiť sa definovať správnu úroveň z hľadiska našich požiadaviek. Vážny problém sa týka druhého okruhu tam hovoríme pre rozpočet na rok 2019 e, sumy, ktoré sú určené na klimatickú ochranu, predstavujú 1,2 a je to o 0,1 menej ako je cieľ. A pokiaľ si zrátame obdobie 2014 až 2020, vidíme, že toto rozhodnutie sa jednoducho nedodrží ohľadom potrebnej úrovne. Takže potrebujeme 20 na rok 2019 a tu to nie je dodržané. My by sme to v zásade mali dodržiavať v rámci celého BFR. Otázka je, nemali by sme posilniť ten, tieto rozpočtové položky tak, aby sme sa aspoň priblížili tomu všeobecnému cieľu 20 súm, ktoré sú alokované na boj proti klimatickým zmenám. Ok, tretí okruh, tu súhlasím s Monikou. Mali by sme presne urobiť súpis potrieb, ktoré máme. Každopádne sú tu tri agentúry, kde je nevyhnutné posilniť ich. Je to predovšetkým Frontex, pretože kontrola vonkajších hraníc je zásadná problematika v celej EÚ s rizikom destabilizácie. Potom je tu agentúra EASO, to znamená vytvorenie spoločného azylového režimu. No a že potom je tu ešte Europol, to znamená policajná spolupráca a spolupráca v boji proti terorizmu. No, a mám poslednú otázku, ktorá sa týka tretieho okruhu. A opakujem, čo som už povedal predtým. Je tu 170 miliónov eur ako dodatočná pomoc pre Grécko. A nie je tu nič pre Taliansko, alebo som to nečítal správne. Čo je s Talianskom? Oni nič nežiadali? Vy ste ten eh, výbor, prebieha diskusia mimo mikrofónu. takže ja si overím túto záležitosť. Štvrtý okruh. Tam mám iba jednu malú pripomienku. My sme žiadali na všetkých našich inštitúciách, aby znížili o 5 počet zamestnancov. Ja som čítala správu Dvora auditorov, a tam bola prekvapivá informácia, že v rovnakom období počet dočasných zamestnancov alebo počet zamestnancov s iným štatutom sa navýšil rozličným spôsobom. Takisto vzrástli mzdové prostriedky približne o 9%, to hovorím tak iba, čo si pamätám. Takže stále si kladiem otázku, do akej miery je relevantné toto rozhodnutie znižovať počet zamestnancov. No a posledná pripomienka sa týka záväzkov voči Turecku moja skupina sa domnieva, že by sme mali financovať všetko, čo sa týka e, záležitostí Turecka. To je nevyhnutné nielen z hľadiska stabilizácie migračných tokov, ale aj z hľadiska stabilizácie politiky v Európe. Čo sa týka výšky týchto prostriedkov, tam e, sa natiskajú ešte ďalšie otázky. Takže toto sú pripomienky, ktoré som chcel predstaviť v tomto štádiu. Ďakujem za tieto poznámky. Pani Niriada sa ospravedlnila za GUE. Pán Tarán sa takisto ospravedlnil za frakciu zelených. Nevidím tu spravodajcu za FDD. Pán Kölman sa k nám vrátil a zda by sa s nami chcel podeliť o svoju analýzu z hľadiska správy, ktorú predkladá pán Vioty ohľadom mandátu, ktorý sa týka trialógu a ktoré sa uskutoční 12. júla. Bude to prípravná fáza o dohadovania na rozpočet roku 2019. Nie, Pán Rubik má slovo. Ďakujem kolegovi Gioty. Myslím si, že ťažiská sú dobre zvolené. Práve GUE je základom na to, aby daňové príjmy išli nahor, ak budú podniky fungovať a bude k dispozícii dostatok práce, tak si myslím, že je to dobré aj pre dane a tým potom možno tie programy príslušne financovať, ktoré v budúcnosti budú stále dôležitejšie. Kolega Krollmeier už e, povedal, e, téma Eurojust je obrovskou témou, ktorej sa musíme venovať prioritne. Vidíme, že spolupráca v niektorých oblastiach ešte nefunguje tak, ako by sme si to predstavovali. ENISA a orgán pre ochranu údajov, tam je spoločná úloha a keby to ešte robili spoločne s Berekom a ESA. Myslím si, že táto horizontálna komunikačná úloha v budúcnosti bude tiež čím si, kde by sme to mohli mať trošku efektívnejšie zvládnuté v systéme. No a samozrejme ide aj o to, že Connecting Europe Facility má mať čo najlepšiu pridanú hodnotu pre našich občanov a občianky, čiže aby Connecting Europe Facility sa stal tým investičným programom, ktorý vytvorí nové pracovné miesta a tieto programy sa oplatia. Všetko, čo sa uberá smerom k produkcii, si myslím, že je dobré aj pre e, daňových poplatníkov, aj pre obranu, pre ďalšie témy. Teda solidarita, toto všetko je dôležité do budúcnosti. A ako posledný bod by som chcel ako ťažisko EPP Eh, spomenúť Horizon 2020. Pre nás je naozaj dôležité, aby v tomto programe eh, boli eh, stanovené také signály, že Európa v medzinárodnej hospodárskej súťaži by nemala zaostávať. Zaznamenali sme, že aj European Research Council medzičasom dosiahol E, kvalitu e, ako držiteľia Nobelových cien, čiže tu sme sa zlepšili a myslím, že aj v tejto oblasti by sme mohli poukázať na to, že parlament chce prispieť, pretože spoločne s Erasmus+, toto sú programy, ktoré e, oslovujú mládež najviac a myslím, že práve pokiaľ ide o podporu mládeže, tak tu vidíme veľké šance, presne ako program Wi-Fi for You, ktorý tiež e, je veľmi obľúbený u verejnosti, čiže v tomto zmysle by som chcel pánovi IOT, pánovi spravodajcovi prislúbiť našu podporu. Pre nás je dôležité, aby sme voči rade tieto body e, naozaj dôsledne prerokovali. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, pán Rubik. Áno. Ide o mandát No a teraz sa dívam, či ešte sú ďalšie prihlášky do diskusie. Zdá sa, že nie. Myslím, že Aquarius Odyssey možno k tomu povedie, že komisia a rada si ešte v rámci rozpočtu e, zvážia určité priority na rok 2019. Pokiaľ ide o iniciatívu pre mládež, generálny spravodajca by mohol previesť časť prostriedkov ehm, do viac štrukturovaných opatrení, e, profesné vzdelávanie, e, školiace inštitúcie, to vytvára štruktúry a lepšie to môže E, teda znižovať e, nezamestnanosť u mládeže. Niektoré krajiny sú tým e, viac dotknuté a myslím si, že tu je potrebné cieľene nasadiť prostriedky, pokiaľ ide o toto vytváranie štruktúr. A potom konštatujem, že je priemyselný fond pre rozvoj obrany. Možno toto by bola vhodná príležitosť ešte raz zdôrazniť, že keď teda e, prostriedky e, na obranu vynaložíme e, na európskej úrovni, tak by sa dalo ušetriť na národnej úrovni, v národnom rozpočte, keď potom vnútroštátny, teda európsky rozpočet bude jasnejší, tak tam už nebudú na vnútroštátnej úrovni žiadne úspory. No a tam je potom možné vnímať európsku pridanú hodnotu konkrétne. Myslím, že to je dosť dobrý argument, aj pokiaľ ide o zvýšený rozmer Európy, väčší význam Európy, Európskej únie. Možno pán Jurel by nám mohol povedať, ako to vníma komisia, ako to vidí komisia, aj pokiaľ ide o Aquarius, Aquarius Odyssey, či tu došlo k nejakým zmenám v rámci rozpočtu. Máte slovo, pán Jurel. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že všetkým je jasné, teda všetkým, čo sledujú túto diskusiu, je jasné, že problematika solidarity v rámci Európskej únie a medzi členskými štátmi v oblasti migrácie e, sa stáva veľmi zložitou a prebieha veľmi intenzívna diskusia, ktorá doteraz nevyústila do napríklad e, konsenzu e, v rade, o, e, pokiaľ ide o revíziu dublinského nariadenia. Čiže jednoznačne komisia bude musieť venovať pozornosť tomu, ako sa bude diskusia vyvíjať a ak, nevyhnutné, ak to bude nevyhnutné, tak upraviť svoje návrhy alebo navrhnúť zmenu orientácie rozpočtových prostriedkov, nasmerovania rozpočtových prostriedkov. Myslím, že ešte sme sa nedostali do toho štádia, ale samozrejme veľmi veľmi pozorne budeme sledovať diskusiu. Možno by som sa poďakoval spravodajcovi za konštruktívny prístup, ktorý zvolil vo svojej správe. A samozrejme, komisia ako vždy je ochotná e, pomôcť e, s technickou pomocou, e, ak je to potrebné. Dovolte mi ukončiť niekoľkými praktickými informáciami, ktoré už boli naznačené v správe, v návrhu správy spravodajcu. Čo sa týka návrhu komisie e, zmeniť spoloč, teda nariadenie spoločných ustanovení, pokiaľ ide o iniciatívu zamestnanosti mládeže. Stanovili, stanovili sme lehotu pre prijatie tohto návrhu. Bude to 26. jún, budúci týždeň. Takže pokiaľ ide o prebiehajúce posudzovanie zo strany komisie, na strane komisie, vysokých čiastok potenciálnych pilotných projektov a prípravných opatrení predložených eh, Európskym parlamentom pre predbežné posúdenie. Viete si predstaviť, že to je eh, veľa práce, ktorá prebieha v súčasnosti v komisii. A toto predbežné posúdenie by sme vám mali byť schopní poskytnúť koncom tohto mesiaca, čiže koncom júna a rozhodne ešte včas pred e, trialogom 12. júla. No a na záver posledná informácia je, že bola docielená, teraz keď bola docielená politická dohoda, tak o e, obrannej e, iniciatíve No a pokiaľ ide o solidaritu, finančný dopad týchto dvoch politických dohôd bude musieť byť zakomponovaný komisiou E, v pozmenujúcom liste v určitom okamihu, čo pravdepodobne nastane až po letnej prestávke. Ďakujem. Merci, monsieur Urel. Alors, pour conclure, monsieur Viotti. Dobre, na záver, pán Viotti. Viotti. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som sa takýmto neformálnym spôsobom eh, vyjadriť eh, ku kolegom, eh, ktorí prispeli do diskusie so svojím názorom, ktoré, ktorý bol nepochybne veľmi užitočný. Ak by som mal urobiť také hodnotenie, viac politickejšie a menej technickejšie, než som sa vyjadril v úvode, som presvedčený o tom, že budúci týždeň s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré prídu z politických skupín. Myslím si, že tá lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, myslím, úplne zajtra. My ako parlament e, e, musíme mať jasnú pozíciu, jednoznačnú pozíciu eh, ku konkrétnym bodom a k cieľom, ku ktorým sa chce eh, vyjadriť. Otázka je samozrejme, čo sa potom stane eh, na rade a so samotnou radou. Musíme si pripomínať téma, témy, ako sú migrácie, ktoré pripomenul nielen predseda, ale aj kolegyňa Holmajera a ostatní. A máme tu záležitosť s loďou Aquarius, Eh, je to nešťastné, eh, nešťastná záležitosť, ktorá našťastie neskončila eh, tragicky, avšak je to taký symbol svedomia našich krajín. A záležitosť Aquarius pomôže aj rade pochopiť, že pokiaľ chcú riešiť humanitárnu situáciu, pokiaľ chcú menej vylodení, je potrebné investovať viac do Afriky. Pokiaľ investujeme viacej do Afriky, potom potrebujeme viacej peňazí v rozpočte. Nejde to nejakým spôsobom ináč vyriešiť. Je to zodpovednosť členských štátov a zodpovednosť e, občanov e, a pokiaľ to jasne nepovieme na tomto výbore, potom sa tieto e, prostriedky rozplynú v iných fondoch a na iné účely. A e, potom e, musíme povedať aj vysvetliť občanom, že tieto peniaze sa už nepoužívajú na investovanie v Európe, ale na investovanie v Afrike. Myslím si, že toto je e, rozumná pozícia, ktoré budeme musieť vysvetliť v Taliansko. Samozrejme, ja ako Talian môže sa zdať, že hovorím s určitým konfliktom záujmov, pretože dnes tí poslanci, ktorí v súčasnosti majú vládnu väčšinu a pravdepodobne budú chcieť nejaké iné e, riešenie. Ale musíme zobrať e, aj do úvahy aj ich e, stanoviska. Čo sa týka posledného bodu, čo sa týka špecifických bodov, ktoré sa týkalo interrailu, humanitárnych vecí a na horizontu 2020, tam samozrejme zoberieme do úvahy vaše e, pripomienky. Aj ja by som e, nadviazal na kolegu e, Rubika. Chcel by som aj ja pripomenúť, že toto je posledný rozpočet v danom legislatívnom období, a ktorý by mal predstavovať určitý odkaz aj ďalším generáciám. Sú to projekty, ktoré sa súčas sústreďujú na mladých ľudí a to je veľmi dôležité posolstvo ako sme hovorili na našom výbore, ak eh, hovoríme o práci v rámci Európskeho parlamentu, musíme spolu s našimi eh, vládami eh, tlačiť na naše krajiny, aby prišli s mekšami pozíciami. A môjim posledným slovom je, je poďakovať sa tlmočníkom a vyjadriť im solidaritu s ich štrajkovou pohotovosťou. Ďakujem veľmi pekne. Merci, monsieur le rapporteur général, pour ces propos prometteurs. Takže ďakujem. Takže ďakujem, e, to znelo všetko veľmi slubne. Európa za to bude vďačná. Takže pozmeňovacie návrhy k návrhu správy pána Biotyho musia byť e, poskytnuté alebo zaslané do dnešného dňa do 18. hodiny večer. Čiže budeme hlasovať od 28. júna vo výbore, to znamená budúci týždeň v rozpočtovom výbore. A myslím, že tým môžeme ukončiť, alebo teda prerušiť našu prácu. Tým pádom sme skončili ešte pred 12.30. Predseda láskavo ďakuje tlmočníkom za spoluprácu. Chceli by sme vyjadriť požiadavku, aby došlo k rozumnému riešeniu, hovorí predseda. Ak nie sú ďal, žiadne ďalšie prihlášky do, do diskusie, takže zasadnutie prerušujem a pokračujeme 14.30.